de Alvaro Stavros Lambrinidis o nedostatočnom transparentnom procese a prípadne problematickom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu podpísala väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Písomné prehlásenie bude podľa článku 123 rokovacieho poriadku zaslané všetkým, ktorým je určené a zverejnené v textoch, v textoch ktoré boli prijaté na tomto zasadnutí. Mena, mena signatárov budú e, zverejnené v zápise. No a rovnako písomné prehlásenie číslo 20 lomeno 2010, ktoré predložil Mark Tarabela, Barbara Matera, Marie Cornelisen, Ilda Figueredo a Antonia Parvanová o vyhlásení Európskeho roka boja proti násiliu páchaného na ženách podpísala väčšina všetkých poslancov parlamentu. Rovnako toto písomné prehlásenie bude v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku zaslané všetkým, ktorým je určené a zverejnené v textoch prijatých na tomto zasadnutí. Mena, mená signatárov budú uvedené v zápise. Madame Figueiredo. Muito obrigada, muito obrigada, senhor presidente. Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Eh, rada by som vám poblahoželala eh, k podpisu všetkých kolegov, ktorí sa zasadili za to, že sa postupuje proti násiliu, násiliu na ženách. Považujem sa za dôležité a dúfam, že Európska komisia to zohľadní. Chcem poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali.